V podstate Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? sa prosím na svoje miesta. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Vor den Abstimmungen hat Herr... Ešte pred hlasovaním požiadal pán Deva o slovo. Rád by predniesol krátku pripomienku. Nech sa páči. Pán Deva. Ďakujem. First in raising this point of order, a rád by som vám zablahožila ešte predtým, ako pristupujem ku faktickej poznámke k výsledkom z minulého mesiaca po kampani, eh, kvôli ktorej si vás veľmi vážim a práve kvôli tejto úcte by som chcel predniesť túto faktickú poznámku. Vo svojej kandidatúre som sa snažil čiastočne aj o to, aby som zachránil pravidlo 23 rokovacieho poriadku a snažil som sa o to, aby predseda parlamentu bol neustále nestranný. Tento článok hovorí, že predseda môže vystúpiť v rozprave iba aby zhrnul rozpravu alebo by dal pokyn poslancom, aby sa utešili. Ak sa chce zúčastniť rozpravy, musí odstúpiť zo svojej stoličky predsedajúceho danej schôdze. E, po udalostiach zo včerajška schôdzi s pánom Farážom e, došlo k udalostiam, ktoré e, osobne nepodporujeme. Chcel by som vás vyzvať, aby ste v budúcnosti dodržiavali článok 24 rokovacieho poriadku a tak, aby každý jeden poslanec bez hľadu na politickú príslušnosť mal právo uplatňovať svoje nároky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k hlasovaniam. Najskôr správa pána Sariuša Volského. Jedno jediné hlasovanie. Kto je za túto správu? Prosím, dvihnite ruky. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej správa Watson. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Správa Regner. Tu potrebujem kvalifikovanú väčšinu. 376 e, hlasov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k správe Ehrenhauser. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Nech sa páči, pán Speroni. Pán predseda, chcel som požiadať o elektronické overenie k správe Regner. Je potrebná kvalifikovaná väčšina. Kolega Speroni. Vážený pán kolega Speroni, Poprvé už som hlasovanie uzavrel a po druhé môžete si byť istí, že to bolo výrazne viac ako kvalifikovaná väčšina. To odtiaľ z hora jasne vidíme. Správa Ehrenhauser, to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Teraz prechádzame k správe Lene, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Teraz prichádzame k návrhu uznesení, e, čo sa týka výživných hodnôt. Tu je potrebné menovité hlasovanie, ale ešte predtým žiada o slovo pani Zora. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi v krátkosti vysvetliť, e, ide totiž to v tomto hlasovaní istý zmetok, ako máme hlasovať proti zavádzaniu spotrebiteľov a to takými tvrdeniami eh, na výrobkoch. Mali by sme sa držať preto odporúčania výboru Envy a kto je proti teda zavádzaniu spotrebiteľa reklamou na balení potravín, mal by hlasovať za tento návrh. Len na vysvetlenie, pretože tu krúžili kadejaké hlasy, ktoré boli veľmi zmetočné. Ďakujeme pekne. Takže kto je proti, bude hlasovať proti. Otváram hlasovanie. Vote plus. Vote plus, please, vote plus. Ich schließe die Abstimmung. Konec hlasovania. Uznesenie bolo prijaté, 393 hlasov bolo za a to je kvalifikovaná väčšina. Teraz prechádzame k hlasovaniu o Prosím vás o chvíľu pozornosti. Teraz nasleduje totiž veľmi dôležité hlasovanie. Možno by vás to zaujímalo. Teraz prichádzame k hlasovaniu o záveroch neformálneho zasadnutia Rady z 30. januára. Budeme hlasovať o celkovom texte. Najskôr uznesenie skupiny GUE. Kto je za tento text, prosím? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom texte všetkých E, skupín EPP, socialistov, demokratov, liberálov, e, zelených. Hlasujte prosím menovite o tých návrhov uznesení. Otváram hlasovanie. Haben abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 443 hlasov za. Teraz prichádzame k hlasovaniu o návrhu uznesenia k Iránu a jeho jadrovom programu. Budeme hlasovať e, o spoločnom návrhu uznesení piatich politických skupín podľa odseku 1, pozmeňovací návrh 1, kto je za, odseku 3, proti, zdržali sa, Overíme si to elektronicky. Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. Zamietnuté. Prepačte, ale tu hora to vyzeralo inak. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Ja, ich stimme dafür. Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Teraz prejdeme k Pozmec návrhu 4. Aj tu hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Poponáhľajte sa, ak nie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Teraz budeme hlasovať o pôvodnom texte odseku 6 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť pôvodného textu, máme k nej ústny pozmeňovací návrh, ktorý by rád predniesol pán Preda. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V druhej časti odseku 6 by sme chceli nahradiť only slovom mainly. Povedala som to už aj včera. Potrebujeme jasné, rozhodné stanovisko EÚ k Iránu. EPP nechce len tak spravodlivé sankcie. Nie je, jasné, nie je jednoduché prijať takéto ťažké rozhodnutie, ale e, preto sa obávame a musíme vyslať jasné posolstvo. Má niekto námietky k tomu ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Ak nie, tak budeme hlasovať e, o takto upravenom návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dobre, ak chcete, overíme. Hlasujte, prosím, elektronicky. Chcem zaöffnet. Haben alle abgestimmt? Hlasovali ste všetci, prosím. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Teraz pozmeňací návrh 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme sa overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Návrh číslo 6, menovité hlasovanie, ktoré týmto otváram. Pán Karas nemôže hlasovať. Prosím technikov, aby mu pomohli. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Teraz záverečné hlasovanie o celom takto upravenom texte. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Zvyšné uznesenia ostatných eh, politických skupín týmto sú bezpredmetné. Teraz prejdeme k hlasovaniu o správe Ríza z Axiela. Ide o európsky rozmer v športe. Musím vás upozorniť, že prakticky ku všetkým pozmeňovacím návrhom máme menovité hlasovanie. Dimenzia športu sa teraz prejaví tým, že budeme tlačiť tlačidla. Prvý pozmeňovací návrh v pôvodnom texte. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Odsek 7. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 22. Koniec hlasovania. Prijaté. Chcel by som sa opýtať, či by sme nemohli hlasovať o ostatných návrhoch en blok. Iba od odseku 29 a 100. 29 76 a 100, o nich musíme hlasovať osobitne a preto navrhujem, aby sme najskôr hlasovali o nich. 29, 76 a 100 oddelenie a o ostatných budeme hlasovať e, spoločne. 29, odsek 29, otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz e, 76. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. A teraz e, ešte odsek 100. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme o všetkých zvyšných odsekoch, e, ktoré nebudeme jednotlivo spomínať. Dobre, nech sa páči. Uh, Stick... Ja by som žiadala o to, aby sme pokračovali v menovitom hlasovaní o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, prosím. Was mache ich, wenn das äh, gewünscht wird? Das ist äh, gemäß der... Über die Reihenfolge. Über die Abstimmung der Reihenfolge der o postupe, čo sa týka poradia hlasovania, o tom na základe rokovacieho poriadku rozhoduje predseda. A ja som tak rozhodol, že budeme hlasovať en bloc. Bitte um Zustimmung. Ich bitte um Zustimmung. Ich bitte um Zustimmung für die Abstimmung ist... Hlasujeme o všetkých zvyšných odsekoch. Hlasujte prosím, hlasovanie je týmto otvorené. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom texte, kto je za. Pardon, otváram hlasovanie, hovorí pán predseda. Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Vielen Dank. Prijaté. Teraz prejdeme k práve Itrguas Angulo. Otváram hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 2 až 4. To je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalej, odsek 4 pôvodného textu, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, menovite, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Faktická poznámka, nech sa páči. Uh, thank you, President. Ďakujem, pán predseda. V tejto snemovni, keď sa požadujú, požaduje minimál, nominálne hlasovanie zo všetkých politických skupín, My by sme chceli, aby to bolo rešpektované. Nuž, bez ohľadu na to, že, e, alebo ešte od, Krem toho, vy ste novým predsedom tohto parlamentu, ktorý ste sa ľubovoľne alebo rozhodol, že nebudete e, toto rešpektovať a bude sa hlasovať e, blok Máme tu okrem e, hlasovacích zoznamov EPP a SAD aj iné hlasovacie zoznamy. Sú tu aj poslanci, ktorí by chceli hlasovať inak. Preto by som chcela uzavrieť tým, že poviem, že keby ja som mala hlasovací zoznam od mojej politickej skupiny a my by sme v, v, v rámci správneho rokovacieho poriadku a načas hlas, žiadali o menovité hlasovanie oddelené a ak by sme e, neboli súhlasili, že by to malo byť unblock, tak taký by mal byť aj postup. A myslím si, že ste urobili chybu. Dúfam, že aj táto snemovňa bude postupovať v budúcnosti príslušným demokratickým postupom. Rečnička je prerušená predsedom. E, pochopil som vás. Poslankyňa hovorí, že nekrište na mňa, pán predseda. Ďakujem pekne. Išlo o menovité hlasovanie a to aj prebehlo. Hlasovali sme menovite. Veľká väčšina poslancov si želala hlasovať amblok blok a ja som to povolil. Teraz budeme pokračovať v hlasovaní o správe Itirguas Angulo. Hlasujeme o ceku 5. Prvá časť, kto je za? Dagegen. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Wer Abstimmung geschlossen. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 15 pôvodného textu hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 16. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, overíme si, ak si želáte. Otváram hlasovanie. Schließe die Abstimmung. Konec hlasovania. Prijaté. Odsek 18, prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 23, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz budeme hlasovať menovite o druhej časti. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Tak odsek 33 pôvodného textu. Aj tu hlasujeme oddelenie. Nie menovite. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 34, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté druhá časť. E, o tej budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz úvodné ustanovenie E. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenie F. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenie A, Q v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dobre, overíme si to. Otváram hlasovanie k druhej časti V. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz sú úvodné hlasovanie AT. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie AX, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, tu budem hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz hlasovanie o celom texte. Budem hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Nech sa páči, pán Atkins, pán predseda. Ak dovolíte, ja by som sa rád poradila, aký je postup Ehm, Najskôr vám som zablažila, že ste začali na čas, snažili ste sa, aby sa veci hýbali, ehm, teda počúvate, ale ako mám vysvetliť buď administratíve alebo svojim voličom, keď máme zoznam menovitých hlasovaní a ja som chcel hlasovať v niektorých prípadoch za, v niektorých prípadoch proti a predsa sa od nich hlasovalo en blok a nemal som možnosť eh, takto hlasovať eh, za, respektíve proti v jednotlivých bodoch. Ako to mám vysvetliť prosím svojim voličom? A ako to mám vysvetliť administratíve, keď im budem chcieť oznámiť, že som chcel hlasovať za, proti alebo sa zdržať v jednotlivých bodoch? Ďakujem. OK. Atkins. Vážený pán Atkins, predseda v prípade menovitého hlasovania musí nechať hlasovať e, jednotlivo. Toto je článok 161 odsek 5. Môže, ale nemusí, môže sa opýtať pléna, či návrhy, ktoré sa navzájom doplňajú, či by sa o nich mohlo hlasovať en blok. Takto som aj postupoval. Opýtal som sa, či by sme mohli hlasovať o, ich, e, o týchto návrhoch Amblok, aj toto hovorí článok 161, konkrétne hovorí predseda, môže nechať hlasovať o návrhoch Amblok v tom prípade odsek 5 sa aplikuje. Ja som e, oslovil plénum s touto požiadavkou a týmto som sa držal litery rokovacieho poriadku. Ak si myslíte, že takéto návrhy by mali byť predmetom jednotlivého hlasovania a nemalo by sa o nich hlasovať en blok, e, oslovte ma v tomto zmysle na konferencii predsedov a do budúcna tak budeme postupovať, budeme hlasovať jednotlivo. Na Nadobudol som dojeme, že nám všetkým záleží na tom, aby sme hlasovali e, efektívne, aby sme pracovali efektívne. Ak si však želáte postupovať inak, budeme to robiť inak. Teraz prejdeme k správe Bastos. Ach. Dávam hlasovať o odseku 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý je odsek 15, prvá časť, to je za, To je proti, kto sa zdržal. Prijatý druhá časť, to je za, To je proti, kto sa zdržal. Prijatá. Teraz eh,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 Áno, pán predseda, moja, moje hlasovacie zariadenie nefunguje, poprosím o technika. Tak e, už sme nám technika poslali, hovorí predseda. Teraz e, záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie o správe Bastos. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme pánovi Bastosovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pri tomto ďalšom hlasovaní je niekoľko hlasovaní a keďže je to naozaj zle neustále dvíhať hore ruku, chcel by som požiadať o hlasovanie en bloc. Teraz e, predseda, pokračujeme hlas práve Nikolaj. To je za, to je proti. To sa zdržal. Odsek 4. Druhá časť, to je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatá. Teraz 4, e, 2 odrážka, kto je za. To je proti. To sa zdržal. Druhá časť, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Ďalej odsek 4.2. Druhá odrážka v dvoch častiach. Ipeakata. 4.3 odsek 3 v dvoch častiach. Druhá časť to je za. Ktorých proti.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 Kto sa zdržal? Je to prijaté. Odsek 30. Pôvodný text. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz hlasujeme o návrhu uznesenia. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Je, bolo to prijaté. Teraz um, budeme hlasovať o správe pána Neusera. Odsek 11. Prvá časť. Kto je za?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 37, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz dám hlasovať o celom texte. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Mnoho želáme spravodajcovi. Teraz správa pána Šmita. Odsek 2, kto je za prvej časť, prvú časť, kto je proti. Takže to bolo naozaj eh, anarchia hlasovania. Kto je za, prosím, pekne prvú časť, kto je proti. Kto sa zdržal, prijaté druhá časť, to je za. To je proti. Kto sa zdržal, overiť. Otváram hlasovanie druhú časť. Koniec hlasovania. Prijatá. Tretia časť, to je za. Proti. To sa zdržal. Prijatá. Teraz odsek 8, to je za. To je proti. To sa zdržal. Zamietnutý. Chcete overiť? Dobre, tak otváram hlasovanie o odseku 8. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej, deviatka, prvá časť, to je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatá. Deviatka, druhá časť, to je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatá.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 Hlasujeme o celom texte, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Teraz správa pána Švába o politikospodárskej súťaže. Tam boli rôzne návrhy. Je tu podmienujúci návrh piatich politických skupín, EPP, SAD, ALAD, ECR, Zelený. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté.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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ για την προσοχή σας. Έχω να... Prosím o vašu pozornosť. Mám niekoľko oznamov. Najskôr grécké orgány mi oznámili, že pán Michal Tremopoulos, jeho eh, náhradí pán Nikol Chrychoselos, a síce od 2. februára 2012. Srdečne vítame nového kolegu a podľa článku 3, 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu pán Hrychozelos teda bude zastávať eh, post predchádzajúceho poslanca, ktorého nahradila, má taktiež eh, nárok na uplatňovanie svojich práv e, za predpokladu, že podpíše vyhlásenie o tom, že neporušuje žiadne finančné pravidlá. A srdečne vítame ešte raz tohto nového kolegu. A ďalej. Z politických skupín EPP, SAD, Zelených, ALDE, ECR, GUE a EFD obdržala nasledovné návrhy na vymenovania v delegáciách a výboroch. Výbor INTA, páni Maria Badiaj Kučet, nahrádza pána Emilia Mendedes de Valle. Ďalej výbor pre rozpočet, pán Richard Ashworth, nahrádza pána Lajoša Bokroša. Výbor Envy, tu pán Lajos Bokroš nahrádza pani Julie Girling. Ďalej výbor pre dopravu a cestovný ruch. <clears throat> Pán Philip Bradburn nahrádza pána Richarda Čarneckého. Výbor pre regionálny rozvoj. Pán Richard Čarnecký nahrádza pána Filipa Bradburna. A vo výbore REGI okrem toho nastupuje aj nový kolega, pán Nikolaos Chrysogelos. Ďalej výbor AGRI, výbor pre hospodárstvo a vidiecký rozvoj, pani Kirling na miesto pána Ashwortha, výbor pre kultúru a vzdelávanie, pán Menendez del Valle nahrádza pani Máriu Badiu Ikučet. Ďalej delegácie, najskôr delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom, Norskom a spoločným parlamentným zhromaždením EU Island a spoločným parlamentným výborom pre Európsky hospodársky priestor. Tu nahrádza pán David Bannerman pána Saida Kamala. Ďalej delegácia pre vzťahy s palestínskou legislatívnou radou. Pán Salvatore Tatarela nahrádza pána Potita Salata. Delegácia pre vzťahy s Iránom. Pán Potito Salato nahrádza pána Salvatora Tatarelu. Delegácia pre vzťahy so Strednou Amerikou. Tu nastupuje pani Ines Kristina Zuber. Delegácia pre spoločný parlamentný výbor EU-Mexiko. Pán Tadeusz Šimanský už nie je členom tejto delegácie. Ďalej, delegácia pre parlamentnú spoluprácu výborov EU Arménsko, EU Azerbajdžan a EU Gruzínsko. Tu pán Georgios Papastamkos nahrádza pána Joannisa Cukalasa. Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom Pán Cukalas nahrádza pána Papastamkosa. Delegácia pre parlamentné zhromaždenie EUAKT Tu pán Kurský nahrádza pána Rosiho. A teraz delegácia pre Eurolat. Pán Šimanský už nie je členom tejto delegácie. Okrem toho som obdržala stanovisko v prvom čítaní a taktiež vysvetlenie, ako aj stanovisko komisie. Uvedie sa názov týchto dokumentov v zápisnici a máme lehotu troch mesiacov v rámci ktorej Európsky parlament môže zaujať stanovisko. Táto lehota začína zajtra, 3. februára 2012. Stanovisko Rady k nariadeniu Rady a parlamentu k zmene nariadení 1290 z roku 2005 a 1234 z roku 2007 Rady v súvislosti s potravinami pre chudobných v EÚ. A teraz, milí kolega, pristúpime k vysvetleniam hlasovania. Najskôr dostáva slovo pán Ashley, pán Ashley Fox. Je pán, Kuk, je pán Ashley Fox prítomný, prosím? επόμενο αγορητή, η κυρία